Máme tu jedno oznámenie predsedníctva na základe oznámenia o rokovacom poriadku. Dostal som žiadosť od výboru FEM, aby prebehli konzultácie eh, výboru ECOSOC ohľadom situácie rómskych žien, ak nebudú vznesené žiadne námietky politickými skupinami alebo skupinou poslancov pri splňaní minimálneho povinného limitu, tak táto žiadosť o konzultácie bude považovaná za schválenú. Po